Dámy a páni, tento bod programu je ukončený. Máme pre vás jedno oznámenie. Príslušné orgány Chorvátska nás požiadali, aby sme odstranili imunitu pána Ivana Jakovčiča vzhľadom na článok 9 odsekev 1 rokovacieho poriadku. Túto požiadavku posielame na výbor pre právne záležitosti